miliónov eur. Napríklad spomínaný program EP Just sú toho príkladom a existujú ešte aj ďalšie programy. Ďakujem, pán komisár Dali. K tomuto je 7 návrhov uznesení, týmto je rozpráva ukončená, hlasovanie bude po následujúcej rozprave. A teraz následuje situácia národnostných menšín v Iráne. A najprv dostanú slovo autory textu,

Je to naozaj téma, ktorá vzbudzuje obavy menšiny v Iráne. Situácia tam je veľmi závažná a stále sa zhoršuje. Politická situácia v tejto krajine je spletitá, pretože väčšina e, v Iráne si e, hájí svoje práva a práva menšín sú upierané, takisto keď menšiny hlasujú vo voľbách, e, kde sú výsledky sfalšované, toto situácia sa týmto ešte zhoršuje etnické menšiny. Ak ste príslušníkom takejto menšiny, môžete skončiť e, vo väzení za vymyslenú príčinu, a to na dlhé roky. Systém justície je úplne e, posunutý nespravodlivým smerom voči etnickým menšinám. Ženy z etnických menšín sú, sú obeťami e, toho najhoršieho zaobchádzania, ešte horšieho ako všetky ostatné ženy v Iráne, takisto kvalita škôl pre etnické menšiny je horšia ako e, kvalita škôl v Iráne celkovo. To sú naozaj veľké obavy, ktoré vzbudzuje takáto neutešená situácia. A keďže sa stále viac využíva trest smrti v Iráne a čoraz viac ľudí e, je prenasledovaných za to, že sú inej sexuálnej orientácie, čoraz viac ľudí je popravovaných e, v dôsledku týchto prenasledovaní. Chceme, aby Irán prestal s takýmito praktikami, aby zmenil zaobchádzanie s etnickými menšinami, hoci máme dosť malú nádej, že súčasná iránska vláda bude počúvať to, čo hovoríme. Iránska vláda si myslí, že robí správne veci, ale kto seje vietor, znie dážď. Iránsky režim seje semena do budúcnosti, z ktorých môžu vyrásť veľmi zlé plody etnického násilia v Iráne. Dúfame, že jedného dňa táto vláda padne. Ďakujem pekne, kolega Tavareš. Teraz na minútu pani De Kaiser. Ďakujem pekne, pán predseda. Iránske obyvateľstvo sa skladá iba z polovice z Peržanov, potom zvyšných 50% to sú rôzne etnika a e, v roku 2010 OSN už e, poukázali na e, situáciu týchto menšín. Sú tu Arabi, Azerbajdžanci, Turci, Baluchovia, Kurdi a Turkmenci a naše uznesenie sa zameriava na malú e, skupinu Arabsk- e, Awazi, arabskej skupiny Awazi, ale tá otázka etnických menší naozaj rozsiahla v Iráne. Je to skupina mladí z 15. apríla a každý rok manifestujú. V roku 2011 e, tieto demonstrácie e, boli príčinou 15 mŕtvych a e, zranených. Bolo to na Facebooku a Twitteri. Tento rok bol jeden mŕtvy a zranený a to, čo sa uvádza v uznesení, to je prípad šiestich príslušníkov arabskej menšiny, ktorí sú e, uväznení a mali by byť súdení, ale informácie sa ťažko zbierajú, pretože e, nájdete e, nejaké útržky na sociálnych sieťach, ale aj tak si myslím, že v bode 3 to, že ich tam menovite vymenovávame a hovoríme, že by mali byť spravodlivé, spravodlivo e, súdený, je predsa len veľmi dôležité. Ďakujem pekne pani De Kaiser. Ďalšou rečničkou je pani Šáke na minútu a pol. You, to... Ďakujem, pán predseda, pán komisár, kolegovia. Všetci Iránci žijú v situácii neustáleho násilia. Islamská republika nesmie byť takto zatienená pri rokovaniach o jadrových otázkach. Nové kolo začína na budúci týždeň. Tí, ktorí si myslia, že zmeny v Iráne musia a prídu od iránskeho ľudu samotného, eh, ľudské práva sú strategickou eh, otázkou a nikdy sa s ním nedá obchodovať. A tu zvýrazňujeme najmä situáciu etnických menšín, mieroví demonstranti sú väznení, väzenia nespínajú štandardy medzinárodné a sú známe po celom svete násilím, znásilňovaním, mučením. A to je každodenná prax, čo odsudzujeme na základe nášho presvedčenia o univerzálnosti ľudských práv. Vyzývame iránske úrady, aby sa pridržiavali vlastných záväzkov, tak ako sú vedené v Eh, ústave. Nikto nesmie byť prenasledovaný ako žena a, a príslušnička etnickej menšiny, nesmú sa obmedzovať ich konkrétne práva. Vyzývame eh, k mierovému presadzovaniu ľudských práv a k dodržiavaniu práv etnických menšín, na využívanie jazykov na verejnosti a, na, a eh, v súkromí a mm, právo na vzdelávanie v týchto jazykoch v súlade s ústavou Islamskej republiky Irán. Ďakujem kolegyňa pani jednu Ďakujem pekne. Už dva roky sa iránsky eh, kurdský um, učiteľ stal obeťou vraždy a jeho páchateľ, teda páchateľ bol odsudený na 4 roky, ale potom sú tu ďalšie e, prípady zavraždených osôb. Boli e, obvinení z toho, že sa vzdali viery a taktiež za to, že hanili e, na boženstvo. Vládne v Iráne islamské právo a vďaka tomu úrady mohli robiť, čo chceli. V Iráne sú tri eh, hlavné náboženské menšiny, eh, kresťania, židia, ale aj Arabi, rudi, eh, eh, um, Arabi, Azerbajdžanci a tak ďalej. A ostatné menšiny nie sú uznávané na rozdiel od iných Takže sú osoby, ktoré nemôžu e, sa dovolovať svojich práv na pôde parlamentu, ale to je predsa len niečo, čo by sme mali ochraňovať. Ďakujem pekne. Teraz pani Veržia na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Pred pár dňami iránsky kurdi oslavili druhé výročie e, smrť mladého 30-ročného učiteľa, ktorý bol e, obesený po 4 rokoch väzenia a mučenia e, bez spáchania trestu. Bol nepriateľ Boha a taktiež šiesti Arabi, ktorí sú vo väzení. Spomenula to Veronique de Kaiser taktiež povedali, ich obvinili z toho, že sú nepriatelia Boha a oni iba obhajovali um, práva svojich menšín a, a oslavili svojich um, mŕtvych, ktorí zomreli počas predchádzajúcich demonstrácií. To isté platí pre ostatné menšiny v tejto krajine. Takže nie je asi veľmi dobré byť príslušníkom kultúrnej menšiny v Iráne, taktiež nie je dobré byť ženou v Iráne. Asi nie je ani dobré žiť v Iráne, pretože e, tresty smrti e, sa znásobujú aj v prípade mladistvých a neplnoletých. Takže my máme čím ďalej tým viac uznesení. E, aký to má cieľ, možno aby sme si dodali odvahy do nasledujúceho razu, ale pritom vieme, že iránsky, eh, iránske úrady naše uznesenia nezaujímajú a pritom sú mnohé iné témy, ktoré by sme mohli užitočne prediskutovať. Napríklad to, že v Turecku na 10 rokov bola odsudená pani Leila eh, Zana a pritom dostala Sacharovovú cenu. Ďakujem pekne, pani Veržia. Teraz e, kolega Vojčechovský na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Je naozaj nešťastné, že Irán s takou tradíciou, kultúrou e, je dnes predmetom pozornosti medzinárodného spoločenstva a na čele sú e, osoby, ktoré nerešpektujú medzinárodné e, právo, e, majú jadrové ambície, utlačajú obyvateľstvo. Hlavne kresťania sú obeťou utlačania, ale aj národné menšiny. Musíme teda zareagovať na túto situáciu. Žiaľ, nemôžeme spraviť veľa, pretože iránske úrady sú veľmi odolné voči kritike, ale napriek tomu nemôžeme stíchnuť. Európsky parlament musí naďalej vysielať silný odkaz. Musíme povedať, že nesúhlasíme s takýmto správaním, nepodporujeme ho. Musíme podporiť iránsku opozíciu, je veľmi aktívna v Európe, hlavne e, pokiaľ ide o kontakty s Európskym parlamentom, takže musíme vyvinúť nátlak na iránske úrady. Ďakujem pekne, kolega Vojčechovský. Takže toľko autoria teraz v mene politických skupín. Pán Posel na minútu. Pán kolega Poselt, pán predseda, Irán sa často vníma ako nejaký monolitický blok, šítska jednota, ale je to štát mnohých národov, mnohých náboženstiev. Sú tam kresťanské menšiny, ktoré sa majú relatívne dobré, napríklad kresťanskí arménci. Iní sú veľmi prenasledovaní, napríklad asýrsky alebo aramejskí kresťania. nešícky moslimovia trpia, bahájovia trpia a preto je našou úlohou vnímať Irán v celej jeho rôznorodosti a postarať sa o to, aby boli chránené náboženské menšiny. A na rozdiel od predrečníčky som toho názoru, že je zmyslopané pravidelne sa zaoberať Iránom. A vždy sme sa aj tým zdanlivo monopolitickým a východným blokom sme sa za oberali stále znova a dnes sú e, členmi EÚ, takže e, my sa musíme takto zaoberať aj našimi budúcimi partnermi. Ďakujem, pán kolega Posselt. A teraz pani Ojuland na jednu minútu. Pán predseda, porušenia práv menšín nie sú prekvapením. hrozostrašná ehm, situácia ľudských práv bola predmetom správ a diskusí v Európskom parlamente už mnohokrát. Vyzývame vládu, aby skončila so všetkou diskrimináciou, aby umožnila slobodu zhromažďovania a prejavu, aby prepustila mierových aktivistov z vedení. Bohužiaľ vieme už teraz, že naše uznesenie bude odignorované, tak ako aj po mnohé roky predtým. Namiesto toho by som chcela vyzvať EÚ, aby začala dialog a spoluprácu s opozičnými skupinami v Iráne a v zahraničí, aby im pomohla zvrhnúť momentálny fundamentalistický režim. Zmena v Iráne pravdepodobne príde zvnútra krajiny, ale mali by sme využiť e, tú príležitosť, že posilníme demokraticky mysliacich Iránčanov, aby e, urychlili tento proces. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Ojuland. A teraz pán Grobarčík. Ďakujem, pani przewodniczący. Irán je... Ďakujem, pán predseda. Za slovo Irán je krajinou, ktorej násilie a zneužívanie ľudských práv sa stali politickým nástrojom, nástrojom nenavisti, hlavne proti kresťanom, ktorí tam boli celé roky prenasledovaní a ktorí často položili život za svoju vieru. Nie je ľahké byť kresťanom, byť katolíkom v Iráne, pretože môžete prísť o život. Európska únia, ktorej korene sú hlboko v kresťanstve, by mala ochrániť týchto ľudí v Iráne a mala by sa ozvať a voči tejto situácii pretože každý by mal mať právo uctievať svoje vlastné náboženstvo, mať svoju vlastnú vieru a nemali by sme tolerovať to, čo sa v Iráne deje. Preto apelujem na Európsku komisiu, aby urobila maximum preto, aby kresťanov v Iráne ochránila. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Grobarčík. Toľko teda rečníci v mene politických skupín. Teraz ešte pán Silvestris il sistema giudiziario della Repubblica Islamica dell'Iran ha condannato Právny justičný systém v Islamskej republike Irán odsudzuje občanov spolu na 600 rokov vo vezení a e, takisto im upiera ľudské práva. Dokonca nie je možné nájsť ani informácie o tom, ako sú odsudzovaní príslušníci menšín, pretože obhajcovia ľudských práv nie sú jednoducho pripustení k tomu, aby si mohli vôbec zozbierať informácie. Štát takisto zabraňuje tomu, aby bol informačný tok voľný, hladký. A napriek tomu sme sa dozvedeli aspoň zhruba o tom, v akom trende bežia veci, pod akým tlakom sú menšiny. Vieme, že sa teraz zvyšuje tlak najmä, a zdôrazňujem najmä na kresťanov, e, neviem, nemali by sme sa bať to povedať nahlas, pretože je to pravda. Všetky formy islamu, dokonca aj iný islam ako šítsky, islám je ohrozený v Iráne a proti nemu sa bojuje. Mnohí, mnohé tieto náboženstva sú už dnes ilegálne v Iráne. Ďakujem, pán Silvestris. Teraz bude voľná rozpráva a poprosím o vaše pochopenie že sa prihlásilo jednoducho príliš veľa, e, takže nemôžu dostať slovo všetci. Pán kolega Solník ako prvý. Ďakujem, pán predseda. Videli sme naozaj krízu, ktorá je bezprecedentná a trvá v Iráne už celé roky politická, politické a spoločenské sociálne práva ľudí sú tu porušované, takých ľudí, ktorí jednoducho demonstrujú len za to, aby sa dodržiavali ľudské práva, s nimi sa zaobchádza e, veľmi drsným spôsobom. Irán využíva trest smrti a s alarmujúcou frekvenciou, čo znamená, že mnohí občania v tomto štáte žijú v situácii neustáleho ohrozenia, najmä ak pochádzajú z menšín, ktoré sú potlačané, Ehm, zastrašované. Ľudia z menšín sú beznení a zabíjani. Treba pripomenúť medzinárodnej komunite a pripomínať opätovne medzinárodnej komunite, že treba apelovať na iránske ustanovizne, aby dodržiavali ústavu, aby ju zmenili v takom smere, aby sa tam rešpektovali ľudské práva. Parlament odkladá, už dvakrát odložil našu návštevu do Iránu a to by tak byť nemalo. Ďakujem, pán kolega Sonik. A teraz pani Kretu na jednu minútu. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. A ja si myslím, že by sme mali vyslať veľmi jasný a odhodlaný odkaz iránskej vláde, aby okamžite zrušila tresty smrti vyslovené proti eh, menšinám v Iráne hrozí, že tieto osoby budú eh, čoskoro popravené. Iránska vláda by im mala zaručiť spravodlivé eh, súdne konania, ich rodiny by mali vedieť, čo s nimi je a taktiež eh, by malo prestať mučenie v zadržiavacích centrách a malo by sa vyšetriť to, čo sa dialo doteraz. A taktiež by mal byť zrušený trest smrti a, a Nemali by sa stíhať etnické menšiny, mali by sme, myslím, že aj viac spolupracovať s OSN v tejto veci. Ďakujem pekne pani Kretu, teraz pán Vlasák na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď hovoríme o právach menšín v Iráne, tak treba hovoriť aj o právach Iráncu, Iráncov v tábore Ashraf v Iraku, 80 kilometrov od Iránu. Tam je viac ako 3000 osôb eh, v ťažkých podmienkach bez hygienických, eh, hygienického zázemia a pod nátlakom, takže naozaj treba eh, sa obrátiť aj na baronku Eštonovú. Mala by e, žiadať e, riešenie aj tejto naliehavej situácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Vlasák. Teraz kolegyňa Čežievská na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Situácia etnických menšín je veľmi zložitá v Iráne. E, úzko to súvisí s tým, že tam nie je sloboda vierovýznania. Predrečníci hovorili obzvlášť o e, utláčaní e, menšín, hlavne tých kresťanských, takže to nebudem opakovať. Len chcem zdôrazniť, že to, čo mňa mimoriadne bolí, je uplatňovanie trestu smrti proti tým, ktorí zmenili alebo prešli na inú vieru. Tieto e, popravy sú v mojich očiach brutálne, e, nie sú kompatibilné s právom a so slobodou vierovýznania. Takéto popravy by sa vôbec nemali konať. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Jedržievska. A na záver, keď vždy aj kolega Skinner na minútu. You, Uh, Ďakujem, pán predseda. Veronik de Kaiser mala pravdu, keď povedala, že Irán nie je monokultúrnou spoločnosťou, aj keď je to moslimská republika, ale ja by som povedal, podobne ako predrečníci, že je dosť nebezpečné byť členom etnickej alebo náboženskej menšiny v Iráne. Ja podporujem tento text, pretože sa v ňom volá po univerzálnosti ľudských práv a ich aplikovaní v Iráne na všetky skupiny, ktoré tu žijú. Predračníci sa vyjadrili, že sú tam mnohé skupiny a vieme o tých, ktoré sa dajú identifikovať svojim náboženstvom alebo e, inými aspektmi, ale tí konvertiti, ktorí sa rozhodnú zmeniť vieru, tí majú tiež veľmi neistý osud a možno ešte horší ako tie e, menšiny, o ktorých vieme viac. Podobne ako iní prítomní sa obávam o osud sírskych kresťanov a ďalších známych skupín, ale mali by sme rozšíriť tento zoznam aj o ďalšie skupiny utlačených ľudí. Ďakujem, pán Skinner. Týmto je ukončená voľná rozpráva. A na záver za komisiu pán komisár Dali. Thank you. Ďakujem, pán predseda, poslankyňa, poslanci. Irán je mozaikou etník aspoň 40 obyvateľstva krajiny. Sú tam mnohé lingvistické, ehm, menšinové skupiny a nachádzajú sa na periférii, ďaleko od mocenského centra Teheránu. Napriek ústavným zárukám rovnosti osoby, ktoré sú členmi menšín, sú obeťami mnohých diskriminačných zákonov a práv. Sú tam konfiškácie pozemkov, e, eh, zákon štátneho zamestnania, obmedzovanie slobôd, čo vedie k porušeniu ľudských práv. Bežná prax je napríklad zatýkanie na základe svedomia v prípade politických eh, väzňov a používa sa aj trest smrti systematicky sa obmedzuje pohyb a odmietajú sa niektoré občianské práva. Veľmi často etnické menšiny nemajú spravodlivý podiel na e, prírodných zdrojoch v regióne, napríklad voda z jazera v azerbajdžanských provinciách alebo e, ropné príjmy z, v provincii Halas. EU tieto obavy vzniesla aj na úrovni OSN. Sú tam, eh, dek- eh, sú tam rezolúcie valného zhromaždenia OSN na túto tému a výbor OSN pre elimináciu rasovej diskriminácie tiež zdôraznil, Eh, že sa v krajine realizujú diskriminačné praktiky. Netreba mať selektívny prístup k tejto otázke. EÚ koná na základe svojho principiálneho stanoviska a má veľký záujem o zachovanie a ochranu práv osôb, ktoré patria k etnickým menšinám na celom svete. Irán je naďalej prípadom eh, spôsobujúcim veľké obavy. Monitorujeme všetky príklady represí a diskriminácie na základe pohľavia, náboženského presvedčenia alebo etnicity. V nedávnych záveroch Rady EÚ polutovala situáciu iránskych obyvateľov vrátane, teda tých, ktorí sú príslušníkmi menšín. Využívali sme a využívame všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme vzdvihli povedomie o princípoch rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. To sa neodlišuje od toho, ako konáme v iných prípadoch. UNHCR a EU vydali deklaráciu k etnickej a religióznej tolerancii v Iráne a prijali demarše k jednotlivým prípadom. Napríklad v júni 2011 EÚ vykonala demarš, respektíve zaslala demarš Teheránu e, k pop, e, trestu smrti štvo, štyroch e, občanov kurdského pôvodu. Takisto sa zaujímame o práva religióznych menšín. Podpredsednička Eštonová vydala množstvo vyhlásení k prekernej situácii bahajskej menšiny. EU je otvorená diskutovať o otázkach ľudských práv s Iránom, vrátane tu osob, ktoré sú príslušníkmi menšín. Rozhodla sa e, pre cieľené e, e, opatrenia 78 jednotlivcov teda je na sankčnom zozname u OSN pre porušenie ľudských práv v Iráne. Ďakujem, pán komisár Dali. Na záver tu máme 7 návrhov uznesení a týmto správa končí a hneď následne budeme hlasovať.